sú tu názorové rozdiely, ale je tu určitá väčšinová pozícia a to taká, že sa chceme ešte raz na situáciu dôkladne pozrieť. Ďakujem pekne za diskusiu, pevne verím, že e, budeme vedení naozaj rozumom pri e, ďalších e, krokoch. Ďakujem pekne, pani Trupel. Týmto sme uzavreli spoločnú rozpravu o rozpočte. Ďakujem pekne za všetky príspevky. Končím teda rozpravu. Hlasovanie o správe pána Maňku bude zajtra, o správe pani Trupel dnes na na poludne. Teraz pokračujeme k ďalšej téme. Podľa programu tu máme e, spoločnú rozpravu o utečeneckom fonde a o SIS. Máme tu pána Tavaresa pre Európsky fond pre utečencov. A máme tu pána Koja, ten sa zaoberá šengenským informačným systémom 1+, a prechodom od tohto systému k SIS 2. A ešte tu je posledná správa pána Tavaresa o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie. Takže začneme diskusiou o šengenskom informačnom systéme a na úvod dávam slovo pánovi Koejovi. Prepašte, trošku som skomogla predtým vaše meno. Máte slovo, pán spravodajca, na 4 minúty. Vous avez dit très bien, madame. Veľmi dobre ste to vyslovili, pani predsednička, hovorí pán Koejo. Vážená pani predsednička, dámy a páni, vážená pani komisárka, ak dovolíte, na úvod by som len upozornil na to, čo už tu v parlamente odnelo, teda, že tu boli určité oneskorenia. V roku 2009 sme prijali uznesenie o šengenskom systéme SIS-2, ako aj o e, vízovom informačnom systéme. Európsky parlament už vtedy vyslovil veľké obavy, pokiaľ ide o neskorenie pri uvádzaní do praxe týchto operácií, pokiaľ ide o technické otázky. My sme boli toho na názoru, že SIS-2 e je potrebné uplatňovať čo možno najskôr. Mal začať pôvodne v roku 2007, teraz máme už rok 2010 a nikto nevie presne povedať, kedy ten systém naozaj bude môcť začať fungovať. Máme tu štyri dôležité otázky. Poprvé, kedy prejde k migrácii zo SIS 1 plus na SIS rímska 2. Samozrejme, že ten systém musí byť plne funkčný, toto je potrebné prekontrolovať či e, tento systém môže náležite bezpečne fungovať. Keď toto bude potvrdené, môže prejsť k migrácii od SIS 1 plus na SIS rímska dvojka. Myslím, že to testovanie už je uzavreté, alebo nie. Sú tu nejaké problémy, sú tu nejaké ťažkosti. Rada rozhodla o tom, že teda to testovanie prebehne v roku 2009. Prvý test prebehol v januári 2010, nebolo to teda v roku 2009, ale až tento rok. Systém zatiaľ nevykazoval potrebnú mieru stability. 2. až 5. marca prebehli ďalšie testovania. Hodnotenie bolo uzavreté v apríli. Podmienky testovania však neboli v plnej miere dodržané, neboli dodržané potrebné reakčné časy a členské štáty v rade nakoniec dospeli k záveru, že napriek týmto problémom výsledky boli úspešné. Testy boli úspešné. My sme považovali za nevyhnutné, aby boli splnené následovné podmienky predtým, než sa spustí systém SIS-2. Poprvé, musí neskôr fungovať správne, a musí byť e, garantovaná bezpečnosť siete. Prečo teda je také naliehavé prijať tieto iniciatívy? Tie podmienky migrácie ešte splnené nie sú. Nevieme teda stanoviť dátum, kedy k tej migrácii dôjde. Komisia dostala mandát na SIS Rímska dvojka a ten končí v júni 2010 pokiaľ ide o tú sunset clause z roku 2008, tuto je potrebné zmeniť a zmeniť tak, aby ten mandát e, nevypršal v júni 2010. Takže toto je vec, prvá z vecí, ktoré sa menia. E, tento dátum, táto lehota by mala byť predlžená do decembra 2011. Vychádza to napríklad aj z eh, oneskorenia, pokiaľ ide o právny základ. Tiež sú tu technické problémy. Chceme, aby to technické riešenie vychádzalo z najvyspelejších dostupných techník. Tiež by mala byť zriadená globálna správna rada GPMB. Keby sme tento orgán boli mali od samotného začiatku, všetko by bolo prebiehalo účinnejšie. Migrácia samozrejme musí podliehať aj parlamentnej kontrole. Európsky parlament je zodpovedný nielen za právny základ, ale aj kontroluje jednotlivé kroky, ktoré podniká Európska únia, ktoré schvaluje Európska únia. V spolupráci s kolegom Alvarom, s pani Lautfot a s pani Majer sme požiadali o to, aby príslušné prostriedky boli dané do rezervy, aby to aj skôr preskúmal e, dvor auditorov. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Pán Tavares tu bohužiaľ nie, má určité problémy s dopravou. E, ide tu o vulkanickú činnosť. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Poma pán Alvarez, Alvaro. Ďakujem pekne. Roky sme to testovali, nedarilo sa a potom sa to opätovne skúšalo. Doteraz tieto pokusy a nezdarenia stáli asi 90 miliónov eur. Z rozpočtového hľadiska môžem teda povedať, že každé slovo, každá veta, každá úsilia, ktoré spomenul kolega Coelho, môžeme vám podporiť a skutočne musíme spolupracovať pri týchto otázkach všetci spoločne chceme, aby SIS-2 skutočne fungoval. Ako pri mnohých veciach v živote, ale človek musí byť ochotný priznať, keď niečo nefunguje a musí hľadať alternatívy. My ako Európsky parlament nie sme ochotní už teraz sa vzdať tohoto projektu a podporujeme komisárku Malmström, ktorá skutočne prevzala ťažké dedictvo a my sme aj povedali a sme povedali, že odporúčime, aby SIS-2, aby tam bola tá rezerva, aby sme mali lepšiu kontrolu nad využitím tých prostriedkov a čo ja očakávame, sa vypracuje plán B pre tú situáciu, keby sme si povedali, že to, čo sme chceli dosiahnuť, sme nedosiahli. Ďakujem pekne, pán Alváro. A teraz dávam slovo, keďže pán Tavares tu nie je, pani komisárke Malmström. Nech sa páči. Madam, uh, so... Ďakujem pekne. Začnem SIS a potom prejdeme k správe pána Tavaresa, že by sme obidve zároveň, vážení členovia parlamentu, vážený pán Kolia, pán Alvaro, veľmi pekne ďakujem za vaše intervencie a za konštruktívny spôsob, akým sme kooperovali nad týmto veľmi zložitým zákonom, ktorý, súborom, ktorý sme zdedili. Naozaj to bolo odvedené, táto práca bola odvedená, projekt bol dokončený náležitým spôsobom. Rada potvrdila, že Milestone 1 test bol úspešný a že SIS-2 by malo pokračovať v súčasnom eh, rozvoji a stav, za stav, stavu súčasného technológie. Sú tu tri podstatné prvky a pán Coelho ich spomenul. Je to niečo, čo zmení vývoj tohto projektu. Pôvodne 30. júna tohto roka mal byť termín, ktorý sa stal nerealistickým a mal by sa zmeniť. SIS-2 by naozaj mal zahrnúť súčasné technologické vymoženosti a globálny harmonogram, ktorý treba odsúhlasiť členskými štátmi a z radou ešte pred júnom. Spravodajca uviedol špecifický lehotu pre rozvoj SIS-2, ale komisia ešte stále nie je takej situácii, že by bola schopná teraz odsúhlasiť túto lehotu. Čo sa týka finalizovanie lehot aj nového globálneho harmonogramu, ešte treba viac času. Keď tento čas budeme mať, komisia bude prezentovať na Rade pre domáce záležitosti o dva týždne svoje výsledky. Po druhé, skupina odborníkov, ktorí radia pri rozvoji SIS-2, sa preukázala byť dobrým nástrojom, podobne ako iné skupiny, ktoré pomáhajú komisii. Tento návrh zabezpečí, aby obi, obe skupiny odborníkov pracovali aj naďalej a podľa náležitých postupov. Je to čisto odborné zoskupenie a nemajú tam miesto poslanci a ďalší úradníci. Je to poradenský orgán a my budeme ďalej transparentne eh, diskutovať s Európskym parlamentom, ale musíme odlišiť politickú transparenciu od odbornej práce. Komisia poskytne všetky odborné informácie poslancom tejto snemovne, sprístupní všetky rady, všetky správy, ktoré táto, tieto odborné poradenské orgány vypracovali. Právna flexibilita, ktorá by umožnila zahrnúť aj najnovší technologický vývoj, je podkladom a odôvodnením toho, prečo by sa mali veci diať týmto spôsobom. Komisia súhlasí so spravodajcom, že takto by sa najefektívnejšie dali využiť peniaze daňovým poplatníkom. Parlament má právo na to, aby podčiarkol tento rozvoj tým, že stanoví rezervu v rozpočte do roku 2011. Toto majú schváliť rozpočtové orgány. Poprosila by som pána Alvara, či by mohol vyjasniť postup odblokovania pre prípad, že by sme potrebovali peniaze uvoľniť z tejto rezervy. Chcela by som ukončiť poďakovaním e, výboru Libe pánu Koeliovi a pánu Alvarovi za výbor KOBU, za vynikajúcu spoluprácu na tomto súbore opatrení. A teraz poprosím pani predsednička o to, aby som mohla povedať niekoľko slov, hoci žiaľ pán Tavares tu ešte nie je, ale prediskutovala som si s ním tieto veľmi dôležité záležitosti o presídľovacom programe EÚ predtým. Ako vieme, aké množstvo utečencov sú príjmaní v azijských krajinách, afrických krajinách a na Strednom východe a títo utečenci sa nachádzajú v nevyriešiteľnej situácii, pretože sa nemôžu vrátiť do krajiny svojho pôvodu, ani sa nemôžu integrovať v týchto krajinách, ktoré im prvé poskytli azyl, pretože tieto krajiny samotné sú často uh, bojujú s chudobou alebo konfliktmi. Presídľovanie týchto utečencov môže byť jediným riešením. Presídľovaním členské štáty Európskej únie môžu demonstrovať konkrétnu solidaritu s týmito často preťaženými krajinami, v ktoré majú veľa žiadateľov o azyl a utečencov a zároveň tým ochránime tých najzrateľnejších utečencov a poskytneme im dôstojné požitky podmienky pre život. Neexistuje však žiadna koordinácia na európskej úrovni a komisia verí, že EÚ by mohla hrať vyššiu, väčšiu úlohu pri presídľovaniu, tým by pri presiedlovaní, tým by posilnila rolu Európskej únie celosvetovo a ukázala solidaritu s postihnutými regiónmi. V septembri 2009 sa začala situácia zlepšovať, pretože sme e, vyslali signál a dostali sme pozitívnu reakciu z rady. Chcela by som poďakovať aj parlamentu a konkrétne pánu Tavaresovi za to, že politicky e, dosiahol konsenzus medzi rozličnými skupinami v parlamente na túto tému. Ide tu o to, že EÚ s vysokým komisárom pre utečencov strategicky bude riadiť presídľovanie utečencov v Európe tým, že sa vytvoria kvóty pre jednotlivé členské štáty a tým sa uľahčí situácii utečencov, ktorí trpia najhoršími konfliktmi vo svete. Každá krajina si bude môcť vybrať konečný počet utečencov, ktoré usídli na svojom území a štáty budú môcť koordinovať medzi sebou túto činnosť a podeliť sa o najlepšie praktiky. Každoročne bude EÚ reagovať na výzvy, ktoré prichádzajú z faktu, že existujú tzv. globálni utečenci a Európsky fond pre utečencov sa bude snažiť vysporiadať s touto výzvou. Sú tu aj praktickejšie opatrenia, pretože tu existujú azylové programy, zapoja sa do činnosti mimovládne organizácie, aj štáty a mala by sa vytvoriť špecializovaná jednotka, ktorá bude sídliť na Malte a bude toto všetko riadiť. Presídľovanie prichádza v zásadnom momente od roku 2007 5 členských štátov EÚ, okrem tých, ktoré už rozbehli program resídľovania, sa rozhodli pripojiť do tohto projektu. Sedem ďalších členských štátov sa rozhodlo prijať za ostatné roky napríklad utečencov z Iraku. A v roku 2008 sa tento, táto pozitívna dynamika zachovala. Myslím si, že ešte nie je prineskoro. Je nám veľmi ľúto, že sú isté odchylné názory, čo, ktoré sa týkajú postupov Spravodajca to spomenul. Samozrejme, že to má veľkú e, politickú váhu, že môžeme takto pracovať s touto témou. Celoročné kvóty a priority pre presídľovanie treba aj realizovať. To sa týka aj financií a Európskeho fondu pre utečencov. Budeme postupovať podľa systému delegovaných aktov a keď neurýchlime tento postup, bude veľmi ťažké zvládnuť nápor na fond žiadosti o finančné prostriedky. Samozrejme musíme vychádzať zo skúseností a vítané sú aj ďalšie iniciatívy v rámci štokholského programu. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pani komisárka. Teraz slovo dostanú rečníci za skupiny. Pán Papa Nikolu za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem komisárke za všetky informácie. Pán Tavares tu s nami na nešťastie bohužiaľ nie je, ale chcem mu aj tak poďakovať za do, do, spoluprácu. A naša skupina je veľmi spokojná s programom presídľovania a s tým, ako sa vyvíja. Vážení kolegovia poslanci, hovoríme tu o novej integračnej politike pre zvládanie náporu utečencov. Je to veľmi dôležitý nástroj pre poskytovanie financovania. Už máme tento nástroj, je to Európsky fond pre utečencov. Tento nástroj sa však doteraz dostatočne nevyužíval a je tu priestor pre viacero aktivít, pre ďalšie aktivity v tejto oblasti. Európa môže preukázať a zviditeľniť sa globálne v oblasti utečenectva, pretože zatiaľ sa nezviditeľňovala. V jednotlivých členských štátoch pracovali dobrovoľníci a existovali tu spontánne e, riešenia problémov utečencov, ale nie systematické riešenie. Preto sú čísla nízke. Iba 6 tisíc utečencov v roku 2009 sa usídlilo prostredníctvom tohto projektu v Európe je to len 8 utečencov vo svete. Preto treba lepšie nastaviť systémové riešenia, koordinovať a pracovať v súčennosti. Myslím si, že členské štáty by mali dostať istú motiváciu, aby sa pripojili k tomuto projektu. Ochrana ľudských práv a solidarita s tretimi krajinami sú samozrejmým cieľom a prvou prioritou, ale musíme si uvedomovať aj fakt, že ďalším dôvodom, prečo všetky členské štáty by mali byť súčasťou tohto projektu, je to, že týmto programom je možné tým, ktorí to veľmi potrebujú, vyslať isté posolstvo, že existujú právne cesty, právne spôsoby, ako sa dostať na európske územie a zlepšiť si svoje životné podmienky. A napokon nelegálne pristahovalectvo sa týmto dá nepriamo riešiť tiež. Projekt presidľovania, programy presidľovania umožňujú utečencom neuchyľovať sa k nelegálnym cestám, ale prísť do Európy legálne. A napokon, čo sa týka interného presídľovania v jednotlivých štátoch. Stále očakávam iniciatívu komisie. Rečnič, rečník je prerušený predsedničkou. Ale potrebujeme ešte ďalšie financie z Európskeho fondu pre utečencov. Slovo má pán Mazip Hidalgo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, Chcem sa poďakovať eh, pani komisárke Malmström. Chcel by som sa pripojiť k práci pána Tavaresa. Chcel by som ju oceniť, lebo jeho spolupráca s mimovládnymi organizáciami, organizáciami, ktoré sa oberajú utečencami a ďalšími, kde išlo aj spoluprácu s nečlenskými štátmi Európskej únie. To všetko bolo veľmi pozitívne. A podľa mňa ide tu otázku, ktorú by sa mali angažovať všetky regióny a všetky obce a mesta v Európe. V súčasnosti máme zložitú situáciu v Európe, ale zároveň zložitá situácia aj utečencov. Ide o to, že v mnohých krajinách nášho sveta sú horšie krízy ako u nás, sú tam rozličné vojny a my musíme za to prevziať istú mieru zodpovednosti. To znamená, že musíme sa snažiť tú situáciu zlepšiť. Povedala pani Malmström, že sa musíme angažovať. Samozrejme, to je pravda. Koniec koncov bola tu istá delegácia tohoto parlamentu, ktorá navštívila palestínskych ako aj irackých utečencov a zoberla sa ich situáciu. Samozrejme, musíme aj naďalej posieť v týchto otázkach. Pani Malmström, vy poznáte situáciu v parlamente, a iste viete, aký je rozdiel medzi parlamentom a komisiou, čo sa týka delegovaných právnych aktov. A bol by som skutočne veľmi nerád, keby sme tu, tu mali nadmier, veľkú mieru kritiky. To by nepomohlo nikomu. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážená pani komisárka, myslím si, že tá téma, ktorú tu máme, tu ide o to, že musíme presvedčiť čo najviac členských štátov, aby zúčastnili týchto programov. Myslím, že to súvisí s tým, aby sme objasňovali, vysvetľovali a poukazovali na výhody. Tí, ktorí sa toho zúčastňujú, doteraz vraveli, že chcú v tom naďalej pokračovať a že to skutočne vítajú. Mali sme vysvetliť, o akých ľudí ide. Ide o takých ľudí, ktorí nemajú možnosti ani tú silu, aby sa dostali do Európy. Sú to deti, ženy, chorí ľudia, ktorí sa nachádzajú v utečenských táboroch mimo Európy a potrebujú našu pomoc. Považujem za dobré, aby sme tu schválili to, aby sme v budúcnosti poskytli väčšiu časť prostriedkov z utečeneckého fondu. Tieto prostriedky sa vyplatia členským štátom a je dôležité, aby sa nestratil niekde v rozpočtoch, ale aby sa skutočne využili na to, aby sa vybudovala udržateľná štruktúra, aby tieto peniaze sa dostali do obcí a miest, kde skutočne prebieha integrácia. Tam, kde sa vytvoria miesta v škôlkach, kde sa poskytnú byty. Myslím si, toto je veľmi zásadný bod a ide o to, aby mesta a obce sme zapojili do tej diskusie členské štáty skôr sú toho názor, že by to chceli nejako zabraniť alebo to, to odmietnúť. Ale mesta a obce majú záujem. Takže vidím tu určitých spojencov a bolo to dobré prepojenie medzi Európskou úniou a tými, ktorí vykonávajú integráciu, teda mesta a obce. Takže dôležité je vykonávať takýto program presídlovania a čo ja považujem za pozitívne a musím to povedať otvorene, je nutné do toho zapojiť občanov, je nutné nájsť ľudí, združenia, organizácie, ktorí umožnia e, začať nový život pre týchto ľudí, ktorí im pomôžu na začiatku, ktorí im povedia, ako funguje daný región alebo mesto, kde sa nachádzajú určité možnosti, športoviska a tak ďalej. Potrebujeme tam určitý spoločenský konsens, že chceme teda mať program presídlovania, že to je dobré riešenie a že skutočne budeme podporovať integráciu na lokálnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Mali sme tu technický problém, vy ste mali možnosť z neho profitovať, ale správne ste reagovali na môj signál, to som veľmi rada. Dobre, pokračujeme ďalej. A teraz pani Flotr za zelených na jednu minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som bola bývala radšej, keby tu bol od začiatku pán Tavares, ale vidím, že už medzičasom došiel tá práca, ktorú on vyvied, uviedol v tejto oblasti a snažil sa dosiahnuť konsenzus, to má, všetko má viesť k tomu, aby členské štáty vytvorili programy presídlovania. Podľa mňa toto je pozitívny signál, to sa už spomínalo, a preto pani komisárka Malostrova, ja vítam tieto snahy. Musím spomenúť ale pár čísel, lebo na tom uvidíme vlastne, aké je rozsah tohoto fondu. Ide o to, že aby sme nezhoršili podmienky pre uchádzačov o azyl, ak by sme využili celý fond, utečenský fond, tak by sme vlastne mohli umiestniť u nás pár tisíc utečencov. To je podstatne menej, ako sú tie e, želania UNHCR. Oni by chceli na celom svete presídliť 400 tisíc utečencov. To sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v zložitej situácii, a jednoducho nemajú možnosť sa vrátiť do svojej vlasti. Potom ešte druhá pripomienka. Čo sa týka krajiny, odkiaľ ja pochádzam, tam sme zistili, ako na to reagujú médiá. Písali o tom, ako keby to bolo, keby to bolo nejaká, nejaký milodár. A Musíme si uvedomiť, že jednoducho sú tu veci, ktoré nefungujú. Musíme týmto ľuďom pomáhať. Jednoducho museli sa zrieť vyšetrovacie výbory, lebo sa ľudia vrátili do štátov, kde boli mučení a tak ďalej. Ďakujem pekne, pani Flotr a teraz pani Veržia za GUE NGL na minútu 30. Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa vyjadrila k schengenskému informačnému systému. Musíme preveriť právny rámec, na základe ktorého má prejsť dôjsť k migrácii, k SIS rímska dvojka. Pani komisárka, ja si myslím, že tie testy zatiaľ ešte neboli uzatvorené a napriek e, opozícii trom, troch členských štátov, Nemecka, Rakúska a Francúzska, to vyzerá momentálne tak, že komisia naďalej trvá na tejto migrácii. V GUENGEL vy viete, že my sme naozaj skeptickí už dlhodobo, pokiaľ ide o otázky registrácie a rizik, ktoré to vyvoláva, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Ja si myslím, že tu máme teraz taký trošku surrealistický moment, pretože rizika v oblasti bezpečnosti, na ne neustále poukazujú rôzni odborníci, počúvame to naozaj opakovane. Takže musíme prijať určité opatrenia, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, hlavne pokiaľ ide o občanov Európskej únie, to je jedno z ktorej krajiny. Musíme tie rizika naozaj ošetriť, pokiaľ ide o využívanie a šírenie osobných údajov. Momentálne, pani komisárka, situácia vyzerá tak, že skupina nemôže súhlasiť s takouto migráciou. Ďakujem. Teraz má slovo pán Beten za EFD na minútu 30. Nech sa páči pani predsednička. Británia nie je súčasťou Schengenu, takže technicky tento návrh sa netýka Spojeného kráľovstva. Lebristická vláda nevyužila možnosť optínu a nová koalícia, konzervatívci a liberálni demokrati istotne využijú opt-out pretože toto, táto nová úprava by len podporila prílev utečencov do Európskej únie. Predstavme si rozšírenie o Turecko. To by sme tu mali nielen 72 miliónov Turkov, ktorí by hneď klopali na naše dvere, na dvere EÚ aj Británie, ale boli by tu aj záplavy utečencov z Iránu, Iraku a z ďalších krajín, ktorí by prichádzali cez Turecko. Británia nemusí vstúpiť do tohto programu, ale e, bude zaujímavé, ako sa k tomu postaví naša nová vláda. Konzervatívci sú vraj euroskeptici, nech už to znamená čo to čokoľvek, pričom liberálni e, demokrati sú skôr proeurópsky. Pán Cameron, náš nový e, premiér, takéto problémy absolútne zavrhol, ale zvyšovanie počtu členov Európskej únie by na to by bolo potrebná reratifikácia eh, Lisabonskej zmluvy. Takže pán Cameron má dve možnosti. Eh, buď to eh, môže rozhodnúť, že sa to nebude ratifikovať, alebo tu bude referendum o Lisabonskej zmluve, ktoré bude istotne negatívne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz má slovo pán správodajca z výboru LIBE. Autor tejto správy, pán Tavares, na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ďakujem pekne. Máme tu utečencov. Sú to ľudia, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej domovskej krajiny, nemôžu sa vrátiť ani do krajiny tranzitu. To sú naozaj tisícky ľudí a my máme možnosť vytvoriť nový systém, dať týmto ľuďom možnosť na slušný život v novej domovine. Takáto možnosť by tu mala byť. Kanada, Brazília, USA tiež príjmajú veľa utečencov a Európa zatiaľ zaostáva, pokiaľ ide o tento celosvetový rámec. Počas švedského predsedníctva sa veľa hovorilo o potrebe príjmania utečencov, spomínalo sa číslo 5 tisíc. Takže naozaj e, aktivita v tejto oblasti je na mieste. Máme tu dve správy z výboru LIBE. Správa z vlastnej iniciatívy, to je prvá, a druhá je v e, oblasti spolurozhodovania. Ide tam o to, aby sme zlepšili existujúce politické línie, sú tu aj e, otázky postupov, procedurálne otázky, legislatívne otázky. Je dôležité stanoviť si určité regionálne priority. O čo ide? Ide o to, aby tieto išli ruka v ruke s humanitárnymi prioritami. Mala by tu byť väčšia miera autonómie. Európa si musí pripraviť intervenčné stratégie, osvojiť si takéto stratégie, pokiaľ ide o presídľovanie utečencov. Toto je súčasťou zahranično-politickej komponenty. To znamená, že dvere musia byť otvorené tretím krajinám aj iným členským štátom. Ale zároveň členské štáty musia mať možnosť slobodne sa rozhodnúť pokiaľ ide o ich eh, politické a humanitárne priority. Samozrejme, že obete sexuálneho zneužívania, mučenia, eh, obriezky a tak ďalej sú prioritnou kategóriou. Druhá otázka, otázka modulácie. Myslíme si, že to nie je 10 členských štátov, ale viac, ktoré by sa mali podielať na tomto programe presídlenia. Myslíme si, že Počet prijatých utečencov by sa mal zvýšiť. Minulý rok došlo k zníženiu tohto počtu. Ozývajú sa tu hlasy, že keď tu bude viac utečencov, musí byť dispozícia aj viac prostriedkov. Áno, máte pravdu, ale musíme sa postarať o udržateľnosť týchto programov. Komisia by teda mala mať možnosť e, uplatniť naliehavý postup, tak aby sa príjmali utečenci z určitej časti sveta, ktorá je krízová. Takže aby tu bola taká určitá flexibilita podľa aktuálneho vývoja. Pani komisárka, máme tu argumenty týkajúce sa postupov a časového harmonogramu. Európsky parlament môže reagovať naozaj mimoriadne, flexibilne a rýchlo. Príďte s návrhom a keď to bude potrebné, my zareagujeme naozaj mimoriadne rýchlo. My už sme vo výbore LIBE aj v AFET naozaj dokázali, že keď sú tu nejaké rozdiely medzi parlamentom a komisiou, tak je možné naozaj e, pracovať na zblížení názorov. Ja si myslím, že by tu nemali byť nejaké ťažkosti No ak tu budú naozaj nejaké dôležité humanitárne rozhodnutia, ktoré bude potrebné prijať, istotne to neskrachuje na Európskom parlamente, na nejakej byrokratickej blokáde. Toto je teda naša filozofia. A komisia sa samozrejme na nás sa môže kedykoľvek obrátiť. Určite tu nebudú žiadne procedurálne prekážky. A nemôže nastať situácia, že by takéto iniciatívy boli kvôli tomu omeškané. Ďakujem pekne. Teraz individuálni rečníci, ako prvý pán Buzutil na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento ja. program... Tento program presiedľovania, ktorý práve e, ustanovujeme, zaplnil isté prázdno. Musím povedať, že som prekvapený, že tento program, ktorý neexistoval na celoeurópskej úrovni, ale v jednotlivých krajinách, ktoré nám môžu dať príklad, ako to robia. Napríklad USA má presídľovací program, ktorý veľmi dobre funguje, majú mnohé skúsenosti a môžeme sa od nich veľa naučiť. Tento typ programov je veľmi dôležitý, to je jasné, pretože môže preukázať pre Európsku úniu, že je pripravená ukázať humanitárny aspekt svetu a pomôcť ľuďom na celom svete. Je tu však ďalší dôležitý dôvod, prečo by sme mali sa zapojiť do tohto programu. Mali by sme znížiť tlak na toky nelegálnych pristahovalcov. Sú to ľudia, ktorí často potrebujú ochranu a po ňu prichádzajú do Európskej únie a program, ktorý sa snažíme teraz nastaviť, tento program presiedľovania, môžeme využiť napríklad pre ľudí, ktorí teraz sú v Líbii, hľadajú medzinárodnú ochranu, lebo nepochybne títo ľudia potom nebudú mať toľko dôvodov prekračovať stredozemné more nelegálne a riskovať tým svoje životy. Pomôžeme im. Zároveň pomôžeme štátom Európskej únie, ktoré v súčasnosti sú zaťažené neprimeraným bremenom pretože do nich plinie priveľa nelegálnych pristahovalcov. Toto všetko pomôže štátom EÚ rozložiť toto neproporčné bremeno na viaceré plecia. Mali by sme mať program, ktorý umožňuje transfer ľudí, presun tých, ktorí sú medzinárodne chránení do iných krajín Európskej únie. V súčasnosti existuje pilotný projekt, ktorý funguje na Malte a tento projekt by sa mal stať stálym programom aj v iných štátoch EÚ, ktoré ho tiež potrebujú. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. A slovo má teraz pán Enču na 1,5 minúty. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor din partea grupului SD pentru problema SIS. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja ako tieňový spravodajca za skupinu SND čo sa týka migrácie údajov SIS 1 plus SIS 2, by som sa chcel teraz vyjadriť aj k tejto téme. Najprv by som sa chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Koelovi. Chcel by som oceniť jeho prácu a jeho ochotu spolupracovať. Skutočne bol to veľmi dobrý prístup. A ešte by som sa chcel zároveň aj poďakovať eh, pani komisárke Malmström. Odkedy pôsobíte ako komisárka, musím povedať, že tá transparentnosť tejto oblasti je podstatne väčšia ale napriek tomu máme tu určité obavy, vyplýva to z minulosti, lebo tam bol nedostatok transparentnosti a to viedlo potom k omeškaniu. Komisia vlastne nebola v stave povedať presným dátum, kedy by sa udiala tá migrácia údajov. V súčasnosti vlastne vôbec nevieme, že či tie testy, ktoré sa vykonali, boli úspešné alebo nie. To znamená, že dalo by sa povedať, že je tu veľká neistota, čo sa týka realizovateľnosti a funkčnosti tohoto systému. Európsky parlament má právo dohliadať nad tým, akým spôsobom sa využívajú a čerpajú e, prostriedky spoločenstva. Preto SIS-2 mal byť teraz presunutý do rezervy a parlament by musel byť neustále informovaný o vývoji v oblasti SIS-2. Nesmieme pripustiť, aby nedostatočná transparentnosť alebo nedostatočná politická vôľa ohrozili tento projekt. Keď si porovnáme náklady a to, čo z toho získame, musí to byť určitý pomer, ktorý musí byť rozumný a preto musíme mať presný dátum. A ja budem hovoriť o šengenskom informačnom systéme. Vážená Pani predsednička, vážení zástupcovia komisie, kolegovia poslanci, predovšetkým by som chcela poďakovať pánu Koeliovi za vynikajúco odvedenú prácu. A rada by som zdôraznila, že moja skupina od samotného začiatku opatrne pristupovala k SIS-2 pre mnohé nezrovnalosti, ktoré sa týkajú ochrany dát. Myslím si, že táto sága je ešte ďaleko od konca. Vidíme, ako stúpajú náklady a nevidíme žiadne pozitívne výsledky. Dokonca sme ani nedosiahli konsenzus, ktorý sa týka výsledkov testov. Rakúsko, Francúzsko a Nemecko ich nevnímajú ako pozitívne a úspešné. Podľa nášho názoru má spravodajca pravdu, že musíme byť úprimní a povedať nahlas, že tento projekt môže naozaj zlyhať a mali by sme si prediskutovať aj alternatívne projekty. Mali by sme patrne preskúmať, prečo by takýto projekt mohol zlyhať, ak investujeme 30 miliónov eur navyše a parlament by mal naozaj mať všetky informácie k dispozícii, aby mohol vydať súhlas podložený údajmi. Čo sa týka práce v noci známej Sunset Clause, Myslím si, že istá flexibilita pre pracovníkov by mala existovať, ale zároveň by sme mali mať jasné kritéria na vyhodnotenie a zareagovanie, keď sa niečo nebude vyvíjať náležitým spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz má na 1,5 minúty slovo pani Ernst. Ďakujem pekne. Poprvé som toho názoru a teraz hovorím o šengenskom informačnom systéme, že Európska únia by tu mala realizovať takú politiku, ktorá vychádza z reálnych skutočností. To znamená, čo sa týka SIS, by sa malo zobrať na vedomie jednoducho to, že tie testy, ten mil, tzv. milník 1, zlyhali. 8 rokov sa na tom pracovalo a zistilo sa, že tie, ten cieľ, ktorý mala komisia, tá migrácia od SIS 1 plus na SIS 2 sa nepodarilo zrealizovať ani technicky, ani správno hľadiska. To nie je môj názor, ale to je názor Spolkovej republiky Nemecko. Taký je teda názor u nás doma. A tento názor ja zdieľam. 90 miliónov eur, toľko to teraz stálo, ďalšie prostriedky boli nevyhnutné a my nechceme žiadne predlženie lehoty do roku 2013, to musím jasne povedať, ale chceme, aby sa skončilo s týmto systémom a chceli by sme hľadať nejaký alternatívny systém. Po druhé, lavica v zásade kritizuje SIS, to musím na tomto mieste povedať. Ide o to, že ten prístup k tomuto systému sa veľmi rozširuje napríklad aj o spravodajské služby. V Nemecku je príkaz, že sa rozlišuje medzi políciou a spravodajskými službami. To znamená, že ak sa budú miešať policajné a spravodajské údaje, celé to skončí pred ústavným súdom v Nemecku. Ja ako Nemka to musím na tomto mieste povedať. Okrem toho sme proti SIS-2 preto, lebo sa zbiera strašne veľa údajov, budú tam biometrické údaje, a my si myslíme, že to nie je účelové ani primerané. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A ďalší rečník by bol teraz pán Messerschmidt, ktorého tu nevidím v sále. A tým pádom na rade je teraz pán Jakolíno, ktorý si vypočul môj úvod. A pán Jakolíno, máte slovo na dve minúty. Tým sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. My potrebujeme mať koherentný rámec na to, aby sme vytvorili solidaritu medzi členskými štátmi, kde je koordináciu politiky v oblasti utečencov. Takéto opatrenie by bol určitý prístup, ako môžeme pracovať vlastne na tom zvládaní tých tokov utečencov. Je veľmi dôležité, aby občianská, občianská spoločnosť bola to zapojená a Samozrejme, dôležité je poskytnúť podporu tomuto úsiliu. Musíme mať určitý zoznam priorít, kde budú uvedené aj určité dátumy, aký je harmonogram, je nutné zabezpečiť aj financie, aj počet členských štátov, zatiaľ ich 10, ktorí sú zapojení do tohoto programu. A potom je dôležité mať aj ochranné opatrenia, ktoré sa týkajú zdrav, zdravia, kde ide o osoby, ktoré sa nachádzajú vo veľmi zložitej situácii. Okrem toho je dôležité, aby tu bola spätná vystupovateľnosť, to je veľmi dôležité, aj z hľadiska spájania rodín a ide tu o spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sa harmonizovali postupy. My chceme, aby Európska únia bola realistická v týchto témach a to preto, aby sa trošku odľahčila situácia pre štáty na juhu a preto je dôležité mať aj možnosť, aby tu boli kooperačné dohody, napríklad takáto dohoda je medzi Líbiou a Talianskom, Nigerom a Líbiou. Toto je jediná možnosť, ako by bolo možné dosiahnuť konkrétnu solidaritu. Častokrát ale situácia vyzerá tak, že o solidarite sa hovorí, ale nie je tu

Ďakujem pekne, pani Beňová. Teraz má slovo pán Tarant na minútu. Ďakujem. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí sa zaoberali touto otázkou SIS-2. Je to takmer nekonečný príbeh, takže ďakujem pekne pánovi Kojejovi a celému jeho týmu. Tie oddialenia, omeškania, ku ktorým došlo, naozaj vypovedajú o, schopnostiach riadenia pána Baroza a jeho komisie. Ja si myslím, že by sme sa mali ponaučiť z minulosti. Mali by sme vytvoriť e, novú agentúru pre informačné a komunikačné technológie. Táto by mohla mať sídlo v Talíne, Toto by bola plusová situácia francúzskí kolega by mohli mať severy v Štrasburgu a plánovacie aktivity by robili v Talíne kompetentní špecialisti, boli by tu nízke náklady na manažment. My otázku európskej integrácie vnímame e, v súvislosti s ochranou údajov. Zároveň chcem vyjadriť dôveru pani Malmström, že sa jej podarí túto komplikovanú otázku vyriešiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalší rečník, pán Diaz de Mera na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, budem hovoriť naozaj telegraficky, veľmi stručne a rýchlo. V prvom rade chcem zagratulovať pánovi Koejovi. Tento systém už mal byť uzavretý To sa však nepodarí. Je potrebné, aby e, sme upravili jednotlivé stanovené lehoty. Musíme stanoviť novú lehotu, novú e, sunset doložku. Ďalej je potrebné na migráciu stanoviť určitú lehotu. A ešte štvrtá vec, tento proces zatiaľ nepodlieha kontrole Európskeho parlamentu. To podľa mňa nie je dobré. Nevieme, aké sú výsledky jednotlivých testovacích fáz systému SIS-2. Parlament musí byť informovaný. A ešte posledná vec. Z týchto dôvodov podporujem návrh spravodajcu, že výbor auditorov sa musí zaoberať e, fungovaním tohto systému k e, správe pána Tavaresa. V prvom rade mu gratulujem k jeho správe. Podľa mňa najväčším problémom je nedostatok solidarity na území EÚ. Ďalej je potrebné byť veľmi obozretný, pokiaľ ide o poskytovanie financií tým krajinám, ktoré len začínajú s členskými programami. Pán Tavares, e, Samozrejme, že je na to potrebná jasná dopadová štúdia, štúdia finančných dopadov. Ďakujem pekne. Teraz má slovo na minútu 30 pani Guillaume. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ten apel, pokiaľ ide o Európsky fond utečencov, ten je mimoriadne dôležitý. Práve tejto téme sa chcem venovať. Chcem sa poďakovať kolegom Kojejovi a Tavaresovi za odvedenú prácu. Pokiaľ ide o Európsky utečenecký fond, tento vytvorí povinnosť pre členské štáty, aby rozhodovali o, o navýšení počtu utečencov Vidíme tu, že tu ide o ľudí, ktorí sa nachádzajú na území Európskej únie a je potrebné riešiť ich situáciu v záujme bezpečnosti pre tieto zraniteľné skupiny osôb. Takže Európsky utečenecký fond je naozaj rozumným využitím prostriedkov Európskej únie Pani Malmström, vy iste viete, že členské štáty to neprijali s veľkým nadšením, preto vítam vašu rozhodnosť. Integrácia utečencov, toto je veľmi dôležitá otázka, jedna z kľúčových otázok v súvislosti s touto problematikou. Čím lepšie to celé pripravíme, tým lepšie sa to uvedie do praxe a o to viac členských štátov sa rozhodne ísť touto cestou. Preto Európsky parlament musí sa zasadzovať za takéto zmeny pri utečenskom fonde. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz vystupí pán Obermajer na minútu ako posledný ročník tejto rozpráva. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mnohých členských štátoch, tomu patrí aj Rakúsko, e, nevedia, ako postupovať k novým, pristupovať k novým azylantom. Ako to potom vysvetlíte, že sa hovorí teraz o presídlovaní utečencov v Európskej únii. E, sú tu určití azilanti, ktorí sa už dostali na Ukrajinu a týchto teraz chceme e, prizvať do Európskej únie, aby ich životná úroveň bola vyššia. Ja to osobne nechápem, hlavne teraz v čase hospodárskej krízy, tá dá na tým naozaj pokrútiť hlavou. Tento azylový koncept je podľa mňa naozaj katastrofou. Azylant, ktorý príde najskôr do e, Rumúnska, ten by mal byť aj vrátený na azylové konanie do tejto krajiny. Toto má naozaj obrovské rizika, je to naozaj vzdialené realite, takže nefinancujme to. Áno, ochrana azylantov, utečencov, ktorí to naozaj potrebujú, ale neotvárajme tu dvere hospodárskym utečencom. Potrebujeme lepšie chrániť naše vonkajšie hranice, potrebujeme mať rýchle, nebyrokratické postupy, ako aj postupy readmisie. Ďakujem pekne. Rozprávu sme týmto uzavreli. Dostávame sa k časti KHDI. To sú spontánne vystúpenia rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. Máme k dispozícii ako vždy 5 minút. A ako prvý rečník je tu pán Luhan. Je tu? implicarea comunității europene în domeniul azilului are ca principiu de bază asigurarea unui nivel sporit de colaborare și solidaritate între statele membre. Fond pre utečencov vyplýva z solidarity v rámci členských štátov, ale nie je možné, aby to bola iba európska iniciatíva, aby bola táto iniciatíva úspešná, aby sa optimálne využili prostriedky, potrebujeme základňu, program, ktorý by naozaj zabezpečil solidaritu v realite. Potrebujeme istý rámec, ktorý by zabezpečil, aby členské štáty boli plne zaintegrované a zaangažované, aby projekty pre utečencov boli plne financované. A toto je cesta, akým naozaj preukázať skutočnú solidaritu Európskej únie pri pomoci utečencov na celom svete. Tak. Chcem sa poprosiť, že spontánne rečnice majú k dispozícii skutočne iba jednu minútu, tak budem prísna teraz vám Marinesku. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea doar să, eh, să încep în primul... Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Rád by som začal pripomienkou, ktorá sa týka človeka, čo sedí po mojej ľavici tu v snemovne. V snemovni. To isté nemožno povedať o Iráncovi, ktorý spáchal trestný čin a treba ho poslať späť, vyhostiť a o iných utečencoch. Zdá sa, že do roku 2011 sa tento program ešte nerozbehne a preto by som sa rád spýtal komisie, aké budú dôsledky pre tie krajiny, ktoré ešte nepatria do šengenského priestoru. A komisia nám nedala žiadnu lehotu, kedy sa štáty majú zapojiť do SIS 2. Aké budú dodatočné náklady a nové investície, ktoré budú potrebné, ak sa zapojíme aj do SIS 1, aj do SIS 2? a ak budeme spravovať tieto veci v súčinnosti. Pán Messerschmidt je ďalším, ktorý má slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Situácia mm, nebola veľmi zložitá pred rokom. Všetci sme boli vo volebnej kampani a chceli sme získať náš mandát, respektíve potvrdiť. A to viedlo k tomu, že mnohí sa veľmi zameriavali na otázku Schengenu v rámci predvoľnej kampane. Keď si pozrieme členské štáty, tak oni pristupujú k tejto otázke veľmi rozdielným spôsobom. E, niekde je nedostatočná ochrana vnútorných hraníc, ako aj vonkajších hraníc a hovorí sa, že idú, je k nám veľa pristahovalcov, hovorí sa aj o tom, ako spolupracuje Bulharsko a Rumunsko, ako, ako sa pripravuje na Schengen. Hovorí sa o solidarite, ale s kým máme byť solidárni? Kto má byť solidárny? S kým? Vieme, že systém EÚ sa častokrát zneužíva a nastal čas skutočne na to, aby sme ukázali solidaritu voči tým občanom, ktorí trpia v tejto situácii. Ďakujem pekne teraz pani Angelili. Grazie, signor Presidente. Dotare le... Ďakujem, pani predsednička. Európa potrebuje spoločnú azylovú politiku aj stratégiu pre presídľovanie, pretože len toto zaručí ľudské práva a zároveň obmedzi nelegálne pristahovalectvo. Ďakujem spravodajcom, ďakujem pani komisárke Malstromovej. Teraz máme na dosah ruky cenný nástroj, ktoré budú, ktoré, ktorý vezme isté bremeno z pliec krajinám pri Stredozemnom mori, ktorý, ktoré sami nie sú schopné sa vysporiadať s nárokmi solidarity, ktoré sú na nich uvalené. Je to politika, ktorú stojí za to podporiť, ktorú stojí za to náležite financovať. Mali by sme si však preskúmať súčasne bežiace projekty a programy a ďalšie potenciálne možnosti. Čo sa týka ľudských práv, mala by sa dať prednosť deťom, maloletým, zraniteľným, ženám, ľuďom, ktorí boli vykoristovaní v pôvodných krajinách a obete genitálneho mrzačenia. Ďakujem pekne za slovo. Teraz má slovo pán Milcer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia sa zdá má obrovské prostriedky. Máme tu Eh, prostriedky na záchranu hospodárstva, teraz máme financovať aj utečencov, nemáme však chrániť naše hranice, nemáme ich vrácať do uh, svojich uh, krajín pôvodu. Nie naopak, 6 tisíc eur na osobu by malo ísť na dobrovoľné prijatie utečencov z tretich krajín. Ak Európska únia naozaj má tieto prostriedky, tak ju poprosím, aby podporovala európske rodiny, potom by sme možno mali rastúcu pôrodnosť a ten argument, že potrebujeme pristahovalcov, by potom už naozaj neobstal. Takže neotvárajme dvere pristahovalcom. Ženevská, ženevský dohovor musíme teraz naozaj aplikovať a tento neplatí pre e, utečencov z hospodárskych dôvodov. Tieto prostriedky by sme mohli napríklad dať namiesto toho do Frontextu a nie do Schengenského informačného systému. Ďakujem. Ďakujem, kolegyne, kolegové, že tu máme troch prihlásených rečníkov v rámci spontánnych vystúpení. Dám slovo všetkým, hoci takto prekročíme časový limit, ale poprosím ich, aby boli struční. Pán Paška, nech sa páči. Prosím, menej ako jednu minútu. Za slovo, vážená pani predsedajúca, eh, chcel by som hovoriť o

E, e, charakteru obmedzenia bezpečnosti týchto ľudí ale sú z hospodárskych dôvodov. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, budem e, stručný. Chcem sa vyjadriť stručne k správe Maňku. Ja som sa tak dohodol predtým s kolegom. Uh, ak dovolíte, chcem sa vyjadriť proti navyšovaniu príplatkov na sekretariát, to je tých 1500 eur. Tiež som proti navyšovaniu počtu personálu v tejto inštitúcii. Podľa mňa by sme nemali uvoľňovať tieto e, tráše, ani tú prvú, ani tú e, druhú. E, podľa mňa toto ide proti našim daným poplatníkom. Pani predsednička upozorňuje rečníka, že táto téma už bola uzavretá. Rečník hovorí, že bol takto dohodnutý. Pán kolega mi hovoríme teraz o inej téme. ak ste tu nemohli prísť eh, v čase, keď sa bolo o tejto téme. Bohužiaľ, teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, to už bude posledný rečník v rámci Catchy a je to pán Boris na minútu. Ďakujem bardzo. Všetkým chcem pogratulovať kolejných chudá. Veľmi pekne ďakujem. Blahoželám spravodajcom, najmä pánu Koeliovi. A dnes naozaj nesmieme zanedbávať SIS-2. SIS-2 musí byť zavedený a musí pokračovať postupnými krokmi, tak ako ich podporuje Európska komisia. Nový režim víz, ktorého súčasťou sú biometrické údaje, ktoré sa budú zhromažďovať, umožní veľmi rýchle overenie údajov a prispieje k bezpečnosti. Nesmieme zanedbať a zahodiť prácu, ktorá sa už doteraz vykonala na SIS-2, nesmieme ju premerhať. Vedľa nedávno sme prijali opatrenia, ktoré umožňujú odkomunikovať presuny ľudí v rámci šengenského priestoru a ta- v takýchto krokoch musíme pokračovať, podporujeme komisiu a dúfame, že komisia bude konať. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako na záver dám slovo eh, obidvom spravodajcom, ešte má slovo pani komisárka Malmström. Ďakujem pekne, pani predsednička všetkým členom za vaše komentáre, za vašu podporu, ktorá sa týchto dvoch rozdielných a dôležitých tém. Čo sa týka SIS-2, áno, ja sama musím uznať, že to bola skutočne dlhá sága, ako to niekto z vás povedal. Je to veľmi komplexná téma, je to veľmi zložité a boli tam veci, ktoré sa mohli v minulosti vykonať lepšie. Ale keď ja som nastúpila do úradu, snažil som k tomu pristupovať e, veľmi e, transparentne a obozretne. Máme tu cestovnú mapu, ktorú vypracovala rada a ona súhlasila s tými e, závermi. Boli tam určité štáty, ktoré boli e, skeptické, ale povedali, že, povedalo sa, že ten milník jeden bol úspešný. Takže teraz sa tu pracuje s expertami a je tu záujem prehodnotiť a zadefinovať tie požiadavky členských štátov, aby sa dosiahli operačné e, potreby, aby sa dodržial ten harmonogram. A 3. a 4. júna potom ministrom predložím návrh na diskusiu a bude tam ďalšie hodnotenie celej témy po lete. Samozrejme, celý ten proces bude transparentný a budú informovaní tak spravodajcovia, ako aj Európsky parlament. Čo sa týka nových členských štátov, čo sa týka pristúpenia Bulharska a Rumunska, to sa vykoná v rámci SIS-1 a pripravujú sa už určité kroky na to. Samozrejme, Pevne veríme, že test Milníka 2 bude úspešný. To má, sa má udiať na jeseň a kým sa to celé ukončí, budeme v kontakte, budeme pracovať v našom pláne na budúcnosti. Ale je nutné spraviť aj takúto prípravu. Pevne dúfam, že to nebude nevyhnutné. Chcem sa poďakovať všetkým členom za vašu podporu, chcem sa poďakovať pánovi Koeliovi, a môžem vás ubezpečiť, že bude tu maximálna transparentnosť zo strany komisie a budeme spolupracovať na tejto téme s Európskym parlamentom. Čo sa týka presídľovania, súhlasím s tým, čo povedal pán Busutil, že je prekvapený, že takéto niečo tu nebolo. V minulosti je to dobrá iniciatíva, ktorá môže podporiť e, členské štáty, môžeme lepšie pôsobiť na globálnej scéne, môžeme uvoľniť tlak v utečenských táboroch čo, čo, ktoré vznikli z dôležitej situácie alebo vyplývajú s nejakými krízami. Môžeme priviesť členské štáty k tomu, aby inteligentne využívali zdroje a aby koordinovali svoju činnosť. A toto môže posilniť našu, naš, našu globálnu úlohu a môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v veľmi zložitej situácii UNHCR, prišli s odhadom, že dopyt alebo potreba presídlenia minulom roku bolo okolo 147 tisíc. Povedala pani Flotter, že áno, to je nevyhnutné a tá potreba je skutočne obrovská. Myslím si, že je tu veľká zhoda, e, čím sa má zobrať ten fond a na čo má slúžiť a dôležité, aby sa čo najskôr pripravil návrh, mohol byť čo najrychlejšie schválený. Viacerí z e, poslancov spomínali aj internú solidaritu a to je samozrejme s tým prepojené, ale to je trošku iná téma. Uznávam, že aj toto je nevyhnutné a komisia prišla s určitými návrhmi tejto súvislosti. My sme navrhli určitý mechanizmus dočasného pozastavenia v rámci Dublinu, potom tu máme Máme tu Európsky podporný úrad pre azyl, ktorý vznikne na Malte. Máme tu tento pilotný projekt na Malte, hodnotíme ho a súhlasím, že musíme vytvoriť určitú cestu na to, ako, ako to spraviť niečím permanentným a komisia sa tým bude veľmi tenne zaoberať. Potom je dôležité aj sa zaoberať eh, mechanizmami internej solidarity v rámci EU, tým sa budeme zaoberať budúci rok, takže k tomu sa ešte vrátime. To je trošku niečo iné od tohto programu presídlovania, aj keď je to veľmi dôležité. Ďakujem pekne pánovi Koľovi, ako aj pánovi Tavaresovi, ako aj pánovi Alvárovi za vašu prácu na týchto veľmi dôležitých témach a budeme naďalej s vami spolupracovať a budeme sa snažiť to ukončiť čo najskôr. Ďakujem pekne pani predsednička. Ďakujem pekne, pani komisárka. Na záver majú slovo k spravodajcovia. A teraz ako prvý pán Koelio na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili za ich milé slova. Vážená pani komisárka, parlament vie, že ste zdedili všetky tieto problémy a Oceňujeme vaše intelektuálne nasadenie, s ktorým sa vysporiadavate s týmito problémami a možno transparentnosť je niečo, čo ešte nie je optimálne nastavené. Čo sa týka harmonogramov a lehôd, je to veľmi zlý signál, ak nemáme lehotu na migráciu, pretože ak mandát komisie sa rozširuje a nemáme presné špecifikácie, nie je to vhodné. Možno lehota, ktorá by, ktorú by určil parlament, by bola tiež vhodným riešením, ak by sa takáto lehota nemohla dodržať zo strany komisie, mohli by ste prísť do parlamentu a požiadať nás o predloženie lehoty. Ale naťahovanie mandátu komisie je veľmi zlým signálom, ktorý vysielate. váš námet, že by mala existovať, že by mala existovať rada pre e, globálne riešenie tejto otázky. Celkom rozumiem vášmu váhaniu, pretože nie je známa náplň práce takejto rady, ale parlament by sa mohol tiež vyjadriť, možno, že nie až tak adekvátne ako pôvod, bol pôvodný návrh komisie. Pôvodne komisia volala potom, aby sa pripojili ešte ďalší k tejto práci. Myslím si, že členské štáty už dostali možnosť sa zapojiť, ale parlament stále nie. Treba naozaj záruky a transparentnosť preveriť v tejto veci. Slovo má pán Tovareš. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Vážená pani komisárka, myslím si, že všetci chceme vynaložiť úsilia na práce okolo presidľovania. Je to zložitá téma v Európe, ale myslím si, že existuje aj jasné riešenie tohto konkrétneho pro- problému s utečencami. Ak ste niekedy v živote boli v tábore utečencov, iste viete, že tam sú deti, ktoré sú vo veľmi zlej situácii, strácajú roky, za ktoré by sa mohli vzdelávať a rozvíjať. Myslím si, že v Európe by sme sa mali vysporiadať s týmto problémom a rozpočtová linka nie je programom, nie je rozvinutým plnokrvným programom. Myslím si, že nie je vhodné len podávať správy, ale vynaložiť naozaj úsilie, naozaj efektívnym spôsobom zabezpečiť veľmi kvalitné presiedľovanie. Nie je to len práca miestnych orgánov, mimovládnych organizácií. Ľudia jednoducho bojujú s mnohými byrokratickými prekážkami. Máme deti v utečeneckých táboroch, ktoré nemôžu chodiť do školy. A musíme s tým niečo urobiť, pretože čas uteká a kým sa členské štáty rozhýbu a schvália dokumenty týkajúce sa tranzitu, možno, že naša pôvodná správa bola istým podnetom, ktorý pomohol a umožnil žiadateľom o azyl obratiť sa na konkrétny úrad, ktorý sme stanovili, ktorý sme založili ale ešte stále musíme pokračovať v týchto úsiliach a vymieňať si tie najlepšie osvedčené praktiky a nastaviť mechanizmus v členských štátoch, ktorý bude koordinovaný, aby sa uľahčilo presídlenie a usídľovanie sa ľudí v ťažkej situácii, aby nemuseli zostávať v utečeneckých táboroch pridlho. Musíme zabezpečiť, aby v každej krajine EÚ sa mohli usádzať utečenci. Táto Ďakujem rozpráva... pekne, končím rozprávu. Hlasovanie sa uskutoční dnes po obede. Dostávame sa ďalšiemu bodu nášho programu a ide tu o správu kolegu Alvesa. Osobitné opatrenia v oblasti polnospodárstva v najzdelenejších regiónoch Únie. A správodajca, pán Alves, má slovo na 4 minúty.